Končujem rozpravu. Voliť, hlasovať na túto tému sa bude na decembrovom plenárnom zasadnutí. Ďalší bod nášho programu je nadchádzajúca Svetová konferencia o medzinárodných telekomunikáciách. Medzinárodnej telekomunikačnej únie a možné rozšírenie pôsobnosti medzinárodných, a medzinárodných telekomunikačných predpisov. Vítame touto cestou cyperské predsedníctvo a dám eh, slovo pánovi ministrovi, ktorý vystúpi v mene rady. Ďakujem pekne. Eh, vážený pán predsedajúci, vážení poslanci, poslankyne, medzinárodné Oblasť medzinárodných telekomunikácií odráža medzinárodnú, medzinárodnú situáciu na tomto trhu, ale sú aspekty, e, e, ktoré sa vzťahujú na e, európsku legislatívu, predovšetkým regulačný rámec. Európska únia preto musí dbať o to, aby akékoľvek zmeny medzinárodných telekomunikačných pravidiel, ktoré môžu vzísť z tej e, celosvetovej konferencie, ktorá e, sa bude konať v Dubaji, nie je v rozpore s aplikovateľnou legislatívou v EÚ. Ďalej sa treba postarať o to, aby VCIT neobmedzovalo EÚ v súvislosti s budúcim vývojom európskej legislatívy v mene rady vás chcem dnes uistiť o tom, že rada si plne uvedomuje tieto eh, dve zásady, dve úlohy v kontekste eh, Svetovej konferencie. My chceme predísť eh, a oponovať voči akejkoľvek kolízii s európskou legislatívou a po druhé dbať o to, aby európska legislatíva sa oberala tou cestou, o ktorej my rozhodneme. 27 členských štátov sa zúčastní na svetovej konferencii ako, ako plnohodnotní členovia VCIT, budú presadzovať e, toto posolstvo voči 163 ďalším členom e, Medzinárodnej telekomunikačnej únie. 27 členských štátov je odhodlaných konať tak, aby zabezpečili to, že výstup zo, zo svetovej konferencie rešpektuje európske priority a existujúce záväzky. Ako viete, prípravný proces na VCIT je, VCIT je pomerne e, komplexná, e, komplexné zadanie. Máme aj pracovné skupiny ITU a takisto CEPT. Členské štáty a komisia aktívne sa podielajú na prípravných prácach v týchto fórach a e, presadzovali tie dve cie, dva ciele, ktoré som uviedol. Komisia samozrejme sa bude zúčastňovať na zasadnutie VCIT nie ako plnohodnotný člen, ale ako pozorovateľ delegácie členských štátov ITU e, sa môžu zúčastniť ako plnohodnotní členovia tejto svetej konferencie, aby sme maximálne e, ťažili z účasti komisie na úrovni VCIT pri presadzovaní cieľov EÚ. Chceme vyzvať VCIT o to, aby Únia prostredníctvom komisie je pripustená ako e, v štatúte pozorovateľa, využívajúc určité poradenské pravomoci. Komisia teda nebude v pozícii vyjednávača za EÚ. Komisia bude môcť e, v takomto štátote požiadať o slovo, vyjadriť sa teda k témam relevantným vzhľadom na pozíciu EÚ. Takýmto spôsobom komisia bude participovať na tomto podujatí a e, bude tým tlmočiť aj zásady členských štátov. Od samého začiatku od cyberského predsedníctva sme sa zaoberali návrhom komisie, ktorý obsahovo plne podporila Rada ministrov. Cieľom tohto návrhu bolo predísť, respektíve namietať e, e, akýkoľvek rozpor s európskou legislatívou a tým zabezpečiť to, aby európska legislatíva sa vyvíjala tým spôsobom, ktorý chceme my v EÚ. Komisia taktiež navrhla, aby EÚ zastupovaná komisiou vyjednala revidovanie pravidel na úrovni ITR eh, regulátorov pri rokovaní v Dubaji tieto pravidlá neumožňujú účasť EÚ a jej komisie ako plnohodnotného člena na úrovni VCIT, či budeme fungovať ako pozorovateľ alebo pozorovateľ s poradenskou funkciou. Jedno je isté, pozorovatelia nemôžu vyjednávať ani robiť návrhy. Chcel by som poukázať na to, že rada plne si je plne venová tej skutočnosti, že komisia by mala tlmočiť pozíciu únie, ale musíme e, počkať e, na konanie konferencie v Dubaji, aby sa tak stalo skutočnosťou. Rada si je vedomá toho, že komisia by mala prezentovať stanovisko únie, ale len členské štáty EÚ smú vyjednávať návrhy. Ide o e, pravidlá a rada nemôže zmeniť tieto pravidlá. Čo zaváži je to, aby komisia a členské štáty úzko spolupracovali a tým zabezpečili zabezpečili konzistentné a dôsledné uplatňovanie stanoviska EÚ v Dubaji, aby sme ťažili z kolektívnej expertízy prítomných európskych delegátov. Okrem toho je dôležité zabezpečiť efektívnu spoluprácu priamo na konferencii, aby sme vedeli, E, promptne reagovať a efektívne reagovať na množstvo návrhov, ktorí chcú členovia e, ITU prezentovať. Cyperské predsedníctvo vyhotovilo nevyhnutné prípravné dokumenty, ktoré boli pre, predložené aj rade. E, to má zabezpečiť koordináciu postupu 27 členských štátov a komisie na zasadnutí 16. novembra v Bruseli cyperské predsedníctvo a komisia zorganizovali stretnutie s, hlavami, e, s vedúcimi národných delegácií členských štátov a s členmi delegácií, aby sme e, sa sme prebrali koordináciu, ktorá nás očakáva na konferencii v Dubaji, aby sme tak poslúžili záujmom EÚ. Verím, že moje reakcie na procesné otázky VCIT e, je dostačujúce e, na, vzhľadom na otázky, e, ktoré vznesla poslankyňa Ferhajem. Po obsahovej stránke, čo sa týka regulácie internetu napríklad, a čo sa týka spoplatnenia aktivít poskytovateľov internetového obsahu, ak by ITU malo byť organizáciou, ktorá reguluje internet a prevádzkovateľ telekomunikačných služieb budú môcť vyrubovať eh, poplatky pre eh, poskytovanie obsahov, to by bolo v rozpore s doterajším smerovaním EÚ a nebolo by to v súlade s európskou legislatívou, či už dnešnou alebo aj budúcou. Spoločné stanoviska EÚ musia odrážať tie naše postoje. Tak tomu bolo pri prípravných prácach a tak tomu bolo na úrovni CEPT. Záverom by som chcel povedať toľko, že keď boli vytvorené ITR regulatory v roku 1998. Bolo to v prostredí tradičných sietí v rámci dedikovaných slu- kanálov služieb. To znamená samostatné služby pre samostat, samostatné siete pre samostatné služby. Dnes je to už inak. Máme jednotnú e, infraštruktúru založenú na internetovom protokole, prostredníctvom ktoré sa poskytujú všetky služba, video, internet a dáta, a často prostredníctvom jedného zariadenia. No a potom došlo k obrovskému nárastu mobilných telekomunikácií a takýchto sieť, ktoré sú e, viac a viac zaťažené v rámci nárastu dátovej prevádzky, predovšetkým e, videodát. Toto všetko je obrovská výzva a záťaž pre e, súčasnú infraštruktúru telekomunikačnú infraštruktúru a pre pravidlá, ktoré sa na ňu vzťahujú, pretože tieto pravidlá a to platí v rozvinutom aj v rozvojovom svete. Rada Európskej únie je odhodlaná zabezpečiť to, aby výstupy zo svetovej konferencie boli v súlade s európskym cieľom a európskou legislatívou, pričom cieľom je ďalej rozširovať digitálnu, eh, digitálnu agendu. Ďakujem pekne. Vážená, e, ďakujeme za e, predsedníctvo, za radu. Ďakujem pekne. E, teraz ja som tu v zastúpení, zastupujem tu pani Nelly Cruz. Internet, ktorý poznáme v súčasnosti, sa rozvíjal organickým spôsobom vďaka tým, hm, teda tým, tým, tým inovatívnym e, talentom a v prospech všetkých našich spoluobčanov. Internet je tiež zdrojom zamestnanosti hospodárskeho rastu tak v Európe ako aj inde vo svete nástrojom rozvoja na budúcom zasadnutí VCIT v, Dub- v Dubaji. E, úprava internetu môže byť zabezpečená e, revidovanou zmluvou. E, táto legislatíva o internete môže škodiť inováciám rastu e, v tejto oblasti, ktoré tak prispeli na rastu hospodárstva a môžu obmedziť aj narast prenosu údajov, zvýšiť náklady, vytvoriť zbytočnú administratívnu záťaž a obmedziť tvorbu nových podnikov. Nie je to v našho priemyslu a aby sme udusili tento veľký kapitál, ktorý internet predstavuje. Ešte veľmi, ešte veľmi dôležité je to, že veľa podnikov, ktorí majú takúto najväčšiu legislatívu, pokiaľ ide o internet a ktorí sa zúčastnia v, Dunaji, nemajú, v Dubaji, ktoré nemajú tie isté normy, pokiaľ ide o dodržovanie ľudských práv. Oveľa striknejšia dohoda pre internet môžu zasiahnuť slobodu vyznania, slobodu prejavu a takisto legitimné eh, politické význanie. Preto je veľmi dôležité, aby sme odmietli všetky návrhy v tomto zmysle. Preto Európska únia sa musí postaviť eh, proti rozšíreniu súčasnému dosahu tohto nariadenia ohľadom medzinárodných eh, telekomunikácií, hlavne pokiaľ ide o obsahu a kontrolu prenosu dát. Komisia sa aktívne zúčastnila na prípravných prácach pre eh, konanie tejto konferencie. My teraz máme za sebou a očakávame veľmi ťažké dis- diskusie a rokovania v Dubaji ohľadom revidovania tejto e, novej zmluvy. Je tu veľký e, počet krajín, ktoré sú na tej istej línii ako Európska e, únia a dúfam, že sa podarí nám vyhnúť týmto nebezpečným praktikám. Je potrebné však byť ostražitý a je potrebné ešte veľa na tom pracovať. Európska komisia víta, že Európska federácia telekomunikačných operátorov na Európskom poštovom telekomunikačnom fóre sa vyjadrila a hovorí o tom, že tieto prepojenia nemôžu byť takto obmedzenované v rámci týchto medzinárodných telekomunikačných noriem. Preto rozhodnutia rady ohľadom spoločného stanoviska Európskej únie bolo jasné pre konanie tejto medzinárodnej konferencie tak ohľadom telekomunikačných služieb v Dubaji. Toto bolo schválené 2. augusta 2012, bolo to odoslané tak rade ako aj Európskemu parlamentu. Naše stanovisko je v tom, že chceme dohliadať na to, aby akákoľvek zmena v tých, tejto legislatíve ohľadom medzinárodných telekomunikácií nezasiahne a neobmedzí naše normy a nezmení ani ich dosah. Európska komisia a Európska únia sú toho stanoviska, že ak nebude to e, vhodná platforma pre stanovenie e, systému pladeb ako aj kompenzácie. E, v súčasnosti nemáme špecifickú legislatívu ohľadom telekomunikácie a internet a to umožňuje Európskej únii, aby prijala také legislatívne normy v v oblasti neutrality internetu, ktoré sú podľa nás potrebné. Európske štáty už čoskoro schvália revidovanú verziu tohto návrhu, predloženú cyperským predsedníctvom. Komisia si myslí, že členské štáty teda podporili tento postoj komisie a takéto iniciatíve by boli na úkor internetu, ktoré je veľkou otvorenou inovačnou komunikačnou platformou. Komisia sa chce vyjadriť chce vyjadriť polutovanie, že členské štáty doteraz nedáš, nedospeli k dohode ohľadom medzi inštitucionálnej dohody zastúpenia EÚ, tak ako je to stanovené v Lisabonskej zmluve. Silný hlas EÚ je naozaj teraz potrebný, preto aby sme zabezpečili pozitívny výsledok týchto rokovaní v Dubaji a preto komisia urobí všetko potrebné preto, aby bránila postoj Európskej únie a to takým čo najsilnejším spôsobom na tejto medzinárodnej konferencii o telekomunikáciách. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážne pán, pred, pán podpredseda komisie. A teraz v mene politických skupín, e, v mene skupiny EPP, pani e, Sevina Ferhajn, dve minúty. E, ďakujem veľmi pekne. Svetová konferencia rodných komunikácií bude diskutovať o nových štandardoch, Doteraz e, išlo o stanovenie e, technických štandardov. Niektoré krajiny ako e, Čína, Rusko, niektoré arabské krajiny chcú preniesť väčšie kompetencie pre ITU a v našom uznesení chceme jasne povedať, že toto rozhodne odmietame pretože to by ovplyvnilo e, slobodu e, názorov, inf- výmeny informácií a rozvoj e, ekonomického potenciálu. Internet je dôležité, aby internet bol nezávislý, aby zabezpečil diskriminačný prenos údajov a do budúcnosti má obrovský potenciál pre hospodársky rozvoj, šírenie kultúrnych hodnot. Internet je dôležitou súčasťou demokratických štruktúr, Takisto e, e, malé stredné podniky e, to vedia použiť. Žiadame komisiu, aby počas rokovaní neumožnilo rozšírenie kompetencií ITU na internet. Chceme zachovať internet ako otvorenú sieť, ktorá bude respektovať práva ľudské práva, slobody a ďalší rozvoj. Toto treba zabezpečiť, treba E, si uvedomiť, že architektúra existujúc, existujúca architektúra internetu sa osvedčila, musí sa naďalej rovnakým spôsobom vyvieť. Vyzývame komisiu a radu, aby e, skoordinovali spoločný postoj počas rokovania v ITU, aby mohli efektívne zastupovať e, Európsku úniu v záujme našich občanov, rozvojového potenciálu a slobôd. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz v mene skupina SAD, pán Kalfin, dve minúty. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V našom parlamente sme pred časom zabranili schváleniu Vždy sme hlasovali za slobodný internet. Myslím si, že nadchádzajúce konferencie ITU v decembri e, nás e, nutí e, zaujať silnú pozíciu. Viem, že Európska únia by mala zaujať spoločné stanovisko na základe veľmi dobrého návrhu Európskej komisie. Mali by sme zúčastňovať sa rokovanie v rámci orgánu OSN, ITU. Máme rôzne krajiny s rôznymi, rôznymi zaujímami Internet v súčasnosti sa stal veľmi e, e, mocným nástrojom a viaceré krajiny by chceli e, kontrolovať, pretože e, majú obavy z, zo síly internetu a ľudí, ktorí ho využívajú. Máme e, e príklady jednotlivých krajín, prípadne organizácií, ktoré chcú e, kontrolovať internet. Napríklad ide o zmenu podnikateľského modelu s tým, aby bol nákladnejší, ťažšie prístupný Takisto aj niektoré vlády, napríklad e, sme e, počuli, že určité vlády chcú vytvoriť národný internet, čo je oxymoron, to nie je e, realizovateľné. Sú to aj ďalšie navrhy, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou budú prezentované na konferencii aj z úst mocných štátov ako Rusko. E, e, to by znamenalo koniec slobody internetu. E, takéto štáty tvrdia, že štáty by mali mať zvrchované právo riadiť internet v rámci zvrchovaného územia. Čo to znamená? Ako je možné prepojiť internet s zvrchovanými právami jednotlivých štátov? Hovorí o tom, že štáty by mali mať rovnaké právo ohľadom rozhodovania internetových adries a domenových názvov. Toto je e, koniec súčasného stavu, to je nepripustné a preto trváme na spoločnom stanovisku Európskej únie na tom, aby komisia sa veľmi aktívne angažovala. Ďakujem veľmi pekne, pán Kalfin. A teraz v mene Aldy, pani Šáke, dve a pol minúty. Mikrofón poprosíme. Ďakujem veľmi pekne, e, pán predsedajúci. Veľmi veľa sme počuli o pravidlách Chcem e, povedať e, o podstate e, v súvislostiach rozpravy o uznesení Internetová technológie zmenila život ľudí po celom svete. E, e, poskytli im možnosť pristupovať k informáciám, jasne sa vyjadrovať a zdokumentovať napríklad aj porušenie ľudských práv. Takisto aj pre podniky a podnikateľov e, poskytuje obrovské príležitosti. Vďaka tejto technológii je možné spochybniť monopóly, napríklad aj tie právomoci, ktoré tradične sú v rukách vlád a médií. Zároveň musíme si dávať pozor, aby sa nevytvorili nové monopóly E, revolučné zmeny nikdy neprichádzajú bez protestu e, ľudí, ktorí majú svoje vlastné záujmy. Napríklad niektoré podniky chcú zachovať získavé modely a vlády chcú kontrolovať obyvateľstvo. Viac národné organizácie predstavujú e, nové klubište, keď ITU E, e, kedysi e, bola organizácia, ktorá riešila technické štandardy, avšak tieto štandardy sa stále využívajú v politickom boji s tým, aby štáty mohli kontrolovať tento model v snahe bojovať proti spému, branie slobode vyjadrovania, takisto posilňujú bezpečnostné opatrenie na internete takisto e, e, e, zákaz prenašania hlasových služieb cez internet bráni slobode prejavu. Takisto aj u nás v Holandsku sú také snahy, my snažíme zabezpečiť neutralitu všetkých technických riešení. Naše uznesenie je mimoriadne dôležité. Niekedy ľudia hovoria, že je tu vnútorný rozpor, avšak je Pravda, že internet sa vytvoril do e, veľmi plodného, e, plodnej platformy bez akýkoľvek e, alebo značnej regulácie. Dnes hovoríme o Medzinárodnej telekomunikačnej únii, ktorá sa zíde v Dubaji na svetovej konferencii venovanej telekomunikáciám medzinárodným telekomunikáciám a preto je rozumné obnoviť existujúci regulačný základ, pretože to sa už dlhšie nerobilo. Avšak mali by sme sa mať na pozore e, s tým, že odporúčania ITU nie sú záväzné a podporujú iba osvedčené postupy. 27 členských štátov majú vlastný hlas a e, chceme e, hovoriť hlasne, jednotne, aby nás vypočuli. Mali by sme podporovať internet ako verejný priestor, kde sú zaručené základné slobody. Ďakujem veľmi pekne, pani Háke. A teraz v mene zelených pani Anders Dotter, jedna minúta. Thank you, Ďakujem za slovo, vážení kolegovia. Je potešujúce to, že Európsky parlament si vyhradil čas na to, aby prebral tému Svetovej konferencie o medzinárodných telekomunikáciách. Veľmi často, keď sa príjmajú dôležité rozhodnutia o komunikácii a tieto rozhodnutia sú príjmané na medzinárodnej úrovni, ako si unikajú pozornosti verejnosti, nevenuje sa tomu dostatočná pozornosť. Verím, že Európsky parlament v ostatnom týždne sa preukázal ako schopný hájiť záujmy verejnosti povinnosti aj v prípade medzinárodných telekomunikácií. Koncipovali sme uznesenie, ktoré jasne prezentuje stanovisko parlamentu ohľadom regulácie internetu a informačných technológií. Takisto sme sa vyjadrili k aspektu transparentnosti v rámci procesov ITU na čo poukázal eh, zástup, zástupca rady dnes večer. Chcem sa podekovať kolegom zo všetkých politických skupín za dobrú spoluprácu a verím, že ako komisia, tak aj rada zohľadní naše stanoviská vo svojej budúcej práci. Ďakujem pekne. Teraz dáme slovo s pánom Hökmarkom. Dve minúty. Myslím si, že tu prevláda široká zhoda názorov eh, smerom na eh, aktivity komisie a rady zhoda v tom, eh, že najdôležitejšou úlohou je zachovať slobodu internetu a veľmi radi počujeme, že takáto dohoda rezonuje vo všetkým nás. Sloboda internetu bola predpokladom vývoja internetu, ktorý sme zažili. Sloboda internetu znamená slobodný tok informácií a vyjadrovania sa. Sloboda internetu zmenila naše spoločnosti a mení naše spoločnosti a bude tak robiť aj do budúcnosti. Vzhľadom na tú skutočnosť, a to všetko je podmienené slobode e, a, a, a, a neregulovaniu internetu. Vieme, že sú mnohé režimy, ktoré by chceli uh, toto zmení z tých dôvodov, že sa boja slobody vyjadrovania, slobody toku informácií. Z toho titulu musí byť, musí byť jednoznačne stanovené EÚ, že chce obhajovať slobodu a nezávislosť. Takisto musíme aj zabezpečiť to, že nedávame e, priestor na výhovorky tým, ktorí chcú zaviesť striktnú reguláciu. E, skutočne neslobodno blokovať služby a nesmieme to akceptovať aj inde, pretože takéto blokovanie bude zneužívané tými režimami, tými vládami, ktorí chcú zastaviť mm, alebo e, blokovať slobodu vyjadrovania sa pre slobodu toku informácií, slobodu internetu tak ako v minulosti aj do budúcnosti zaznamenáme v tejto oblasti veľké zmeny a musíme hájiť líniu, že e, neslobodno obmedzovať rozvoj týchto technológií. Teší ma to, že komisia, rada a politické skupiny Európskeho parlamentu sa stotožňujú v tomto názore. Ďakujem. Ďalším rečníkom je Debora Zerakany. Dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Tak, ako sme to pripovedali na tomto fóre, budú v decembri e, táto konferencia VCIT sa stretne v e, Dubaji. Cieľom je opätovné prerokovanie medzinárodných noriem v oblasti telekomunikácií. My nemôžeme zabúdať na e, slova pana Tajanyho, na tú prácu, ktorá bola až doteraz vykonaná ktorá nemôže byť spochybnená na tomto zasadnutí a nemôžeme dovoliť, aby európska eh, zvrchovanosť bola potrená eh, zo strany iných eh, krajín. Sú tu mnohé krajiny, ktoré majú problémy s demokraticiou, takisto aj so slobodou E, prejavu. Preto si musíme uvedomiť, že je v nebezpečenstve e, sú tieto piliere internetu, otvorenosť, inovácia, demokracie. A preto vám chcem pripomenúť, že je potrebné, aby sme zohnávali dôležitú úlohu na stretnutie, pretože úloha internetu môže pomôcť obnove ako aj spusteniu hospodárskeho rozmachu. Je to príležitosť pre všetkých. E, vítam tie e, práce a takisto aj e, jednotný hlas Európskej únie, ktorý dúfam, že bude vyjadrený počas tohto stretnutia. Toto stretnutie VCIT e je veľmi dôležité, hlavne preto, že e, tieto úpravy e, tejto governance internetu môžu byť veľmi nebezpečné, môžu ohroziť aj našich spotrebiteľov, ako aj samotný internet, slobodu prejavu, ako som už povedala, a slobodu aj ochrany, a takisto aj ochranu údajov. Keď chceme zabezpečiť služby v rámci telekomunikácií našim Eh, občanom, tak je potrebné eh, bojovať proti obmedzeniu týchto, eh, tejto slobody, týchto práv a brániť tie základné princípy, ktoré sú nám Európskej únii vlastné. Ďakujem. I call now the vice... Ďakujem. Teraz vyzvem podpredsedu komisie. Pán Tajany, máte slovo. Chcem najprv poďakovať všetkým poslancom, ktorí podporili stanovisko komisie, jej postoj, hovoriť jednotným hlasom za Európsku úniu, aby sme bránili slobody internetu, ale nie len slobodu tohto systému, ale takisto aj naše základné hodnoty EÚ. No, pani podpredsednička Krus eh, ma informovala o tejto diskusii. Avšak eh, ten projekt, eh, treba povedať, môže ohroziť to, že neobdržíme mandát eh, eh, rokovať a vyjadrovať sa eh, jednotným hlasom počas konferencie VCIT v rámci článku 13 zmluvy Európa. Zdôrazňuje, musí by veľmi silne sa ozvať a chceme brániť slobodný Interel bez kontroly a bez akýchkoľvek zásahov. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. A teraz v mene predsedníctva pán Luka. Ďakujem veľmi pekne, vážny pán predsedajúci. Myslím si, že som trošku zneužil vašu veľkorýsosť, pokiaľ ide o rečnícky čas. Chcem uviesť, že takéto svetové konferencie venované mimoriadne dôležitej téme pre budúcnosť Európy umožní nám sa viedriť. Akékoľvek námety môžeme iba uvítať Máme určitú predstavu o e, tom, e, ako e, sa vyvíja technológie. Nemali by sme sa venovať mikroriadeniu politiky. Mali by sme zaistiť, aby všeobecné regulácie sa menili postupne, aby zostávali technologicky neutrálne Ďakujem veľmi pekne za záujem predsedníctva a parlamentu e, za prejav e, podpory voči predsedníctvu. Chcel by som uviesť, že sme odhodlení brániť záujem Európskej únie v Dubaji. A to musí byť e, plne v zhode s AKI, s tým, aby sme mali silnú digitálnu Európu. Ďakujem veľmi pekne predstaviteľovi e, e, e, rady. Mám tri návrhy pre hlasovania. Tým uzatvorím rozpravu a hlasovať sa bude vo štvrtok. A teraz vyhlasujem prestávku do 9. hodiny, do 21. hodiny.